Good morning, colleagues. Welcome. Dobré ráno, kolegovia. Vítam vás všetkých na spoločnom zasadnutí výborov IMCO a ITRE. Začneme prijatím programu. Sú nejaké poznámky? Ak nie, program je prijatý. Schválenie zápisnice z 20. marca 2017 a 24. apríla 2017. Zápisnice sú týmto schválené, ak nie sú nejaké námietky. Teraz procedurálna poznámka k správe o online platformách, digitálny vnútrojednotný vnútroeurópsky trh. Nech sa páči spravodajcovia. Oceňujeme dobrú spoluprácu s vami, Patricia Toja, a so spravodajcami. Pripomínam vám, že táto správa bola prediskutovaná na spoločnom zasadnutí dvoch e, výborov. Sú dve e, zápisnice z týchto spoločných zasadnutí, ktoré sú e, riadené dvoma spolupredsedami. Prechádzame priamo k hlasovaniu, pretože o na návrhoch netreba už diskutovať. Odovzdávam slovo spolupredsedajúcej. Budem hovoriť v mojom vlastnom jazyku v taliančine. Mohli by ste si prosím nasadiť sluchadla? A ja ďakujem za spoločnú prácu nie len v predsedníctve, ale všetkým vám kolegom a predovšetkým spravodajcom aj tieňovým, e, ktorí si tiež zaslúžia špecifickú vďaku jednak za intenzívnu prácu a to dokazuje naozaj e, veľké množstvo rozsiahlých pozmeňovacích návrhov, ale rovnako aj ďakujem za prácu na tejto téme. Všetci sme presvedčení, že rozvoj digitálnych platformiem sa musí zvýšiť ale musí sa to samozrejme urobiť prostredníctvom adekvátnych pravidel, aby sme e, dohliadli nad korektným rozvojom všetkých platformiem, digitálnych, či už sociálnych, kultúrnych a tak ďalej. E, je to jednak v záujme spotrebiteľov aj občanov a potrebujeme takéto podmienky a e, preto sú dôležité rozhodnutia EP a ja dúfam, že dnešné hlasovanie bude rýchle a úspešné. Ďakujem. Like remember... Ďakujem, Patricia. Chcem vám pripomenúť, že e, toto zasadnutie sa vysiela cez web a vítame všetkých e, sledujúcich e, online. A teraz majú slovo spolu spravodajcovia. Ak máte nejaké pripomienky, Hanna, nech sa páči. Yes, thank you. Áno, ďakujem, pani predsedajúce. Chcem všetkým poďakovať za vašu aktívnu prácu počas celého procesu. Máme 463 pozmenujúcich návrhov a pripravili sme 48 pozmenujúcich kompromisných návrhov. Je vždy výzvou, keď dva výbory pracujú spolu a chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, poradcom a asistentom, ktorí naozaj e, odviedli ťažkú prácu a spoluspravodajcovi pánu Žuvanovi, Dúfame, že tieto kompromisné návrhy si získajú pri hlasovaní podporu. Myslím si, že výsledok je vyvážený a každý môže byť spokojný s prácou, ktorú, ktorá leží pred vami. Na budúcom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu sa bude diskutovať o, tom, o tejto tematike spolu s témou súčinnej ekonomiky a potom sa sústredíme na digitalizáciu ako tému tiež na budúcom plenárnom zasadnutí. Ďakujem všetkým, bolo mi potešením spolupracovať s vami všetkými a dúfam, že sa nám podarí získať podporu všetkým kompromisným návrhom, ktoré sme pripravili. Ďakujem, Hanna. Filip? Ďakujem, pani predsednička. A ja sa pridávam ku komentárom Anne Verkonen. Ďakujem za spoluprácu, ako aj všetkým členom výboru, predovšetkým tieňovým spravodajcom. Tak text je naozaj dôležitý, pretože dáva usmernenia v tejto zásadnej téme pre európske hospodárstvo na niekoľko budúcich rokov. Snažili sme sa v Európskom parlamente o konsenzus a vypracovať text, ktorý by bol na výške, ktorý by nedával nejaké politické usmernenia a, a aj sa nám to podarilo. Zdieľa ho väčšina, takmer všetky politické skupiny, ale teda dáva také správne politické usmernenia či linie. A dúfajme, že zajtra Európska komisia sa bude môcť inšpirovať z textu, o ktorom dnes budeme hlasovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Živan. Ak kolegovia máte pripravené kartičky, môžeme začať hlasovať. Andreas, začneme hlasovať o online platformách a digitálnom vnútroeurópskom trhu. Amendment 61 in favor Pozmeňujúci návrh 61, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 64, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis preveríme. Preveríme pozmeňujúci návrh 64. Otváram. Zatváram preverenie. A je to zamietnuté 56 k 37. Teraz ideme na kompromisný pozmeňujúci návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Kompromisný pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 47. E, Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 29. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 71, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 44, za? Proti? Zdržal sa prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 7, za? Proti? Zdržal sa prijatý. Musíme tiež hlasovať aj o pozmeňujúcom návrhu 76, kto je za, proti, zdržal sa. 76, to je predtým. Musíme o ňom hlasovať. Musíme o ňom hlasovať teraz, po kompromisoch, pretože je to doplnok. Začneme opäť hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 76, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý, kompromis. Kompromisný pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 98. Za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržal sa prijatý. Andreas. Confirmation that we Chcem si len potvrdiť, či sme hlasovali o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu 7. Áno, hlasovali sme, pretože najprv sme hovorili o kompromise 7 a potom sme sa vrátili na pozmeňujúci návrh 76. Mohlo to vyzerať čudne, ale to preto, že to bol doplnok. Pozmeňujúci návrh 111, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Kompromis 11, za? Proti? Zdržal sa prijatý. Teraz hlasujeme Júri 17 za, proti, zdržal sa prijatý. Hlasovanie po častiach pozmeňujúcom návrhu 118, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa. Preveríme. Preveríme prvú časť pozmeňujúceho návrhu 118. Preveríme. Otváram, zatváram preverenie. Je to prijaté. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu 118. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 119. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 122. Za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 123 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 124 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 125 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 126 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromisný pozmeňujúci návrh 13 za. Počkám. Kto je za? Proti. Zdržal sa prijatý. na návrh 140 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz ideme na kompromis 15 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 153 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 160 za, proti, proti, zdržal sa zamietnutý, 161 za, proti, zdržal sa, preveríme, preveríme pozmeňujúci návrh 161, zatváram hlasovanie a je to Nie, ja som vás počítal, Andreas. Takže je to zamietnuté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 27 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh kompromisný pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 178 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 19 za, proti, zdržal sa prijatý. Ideme na pozmeňujúci návrh 188 za, proti, zdržal sa prijatý. 189 za, proti, zdržal sa zamietnutý, preveríme 189. Zatváram hlasovanie a je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 190, hlasovanie po častiach, prvá časť za, Druhá časť. E, za, e, proti, zdržal sa. Nie je to jasné. Otvárame hlasovanie o prvej časti pozmenujúceho návrhu 190. No, tak musíte ukazovať ruky. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť pozmenujúceho návrhu 190 za, proti, zdržal sa zamietnutá. 191 za, proti, zdržal sa zamietnutá. Teraz ideme na Teraz ideme na stranu 52, pretože musíme hlasovať prvý, najprv o pozmeňujúcom návrhu 377. Otvárame hlasovanie o pozmenujúcom návrhu. Ešte nie. Kto je za? Pozmenujúci návrh 377, strana 52. Za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Teraz ideme naspäť na stranu 23. Kompromisný pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz ideme hlasovať pozmeňujúci návrh 198, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý, kompromis, dobre, preveríme, pozmeňujúci návrh 198. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 71 ku 21. Kompromisný pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromis 4 e, za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 204 za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Kompromis. Preveríme. 204. Zatvárame. Je to zamietnuté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržal sa prijatý. Takže ideme na stranu 28. Pozmeňujúci návrh 201, 221, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 222, kto je za, Proti? Zdržal sa. Preveríme. Kompromis 22. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Teraz kompromis 23. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 239, e, teraz sme na strane 31. Pozmeňujúci návrh 239, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý, kompromis 24 za, proti, zdržal sa prijatý, 240 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 255 e, na strane 14, kto je za. Nie, pardon, strana 34, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 258, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 25 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 38 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 35. Ideme na stranu 38. Najprv musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 362 a 363. Tie sú na strane 50. Ste všetci na strane 50? Hlasujeme o 362 a 363 spolu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Teraz prechádzame späť na kompromisný pozmeňujúci návrh 35. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Prijaté. 273, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 274, kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý, kompromisný, nie, overíme si 274. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím overovanie hlasovania. Prijaté. O jeden. O dva. Ďakujem, blahoželám. Kompromis 31 za, proti, zdržiavajú sa hlasovania, prijatý. 276, kto je za? Proti? Zdržiavajú sa hlasovania zamietnutý. Kompromis 26, kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa hlasovania prijatý. Odozdávam slovo kolegyni Patricii. Ďakujem. Budeme teda hlasovať o kompromis 38, kto je za, proti, zdržal sa schválený. Ďalej prechádzame na kompromis 28 za, proti, kto sa zdržiava schválený. Prosím, dvíhajte ruky poriadne. Dovolte mi pomaly opakovať kompromis 28 pomaly za, proti, zdržiavajú sa naozaj prešiel, je schválený. Pozmeňujúci návrh 387, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zmietnutý. Juri 26, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. Overíme si ho. Juri 26 overujeme. Hlasujeme elektronicky, prosím. Ak ste ukončili hlasovanie, končíme. Naozaj je schválený. Overené. Júri 27, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Teraz e, prejdeme na 3, 1, 6, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý, 316. Kompromis 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Pozmeňovací návrh 335. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. 335. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Nech sa páči, pán Butikofer. Eh, scusate, scusate. Eh. Prepačte, mrzí ma to kvôli pánovi Butikoferovi z kolegovi z ITRE, ale keďže som už oznámila výsledok, vaše nasledujúce vysvetlenie nie je priateľné na základe rokovacieho poriadku, mrzí ma to. Naozaj ma to mrzí. Ideme na 338, kto je za, proti, zdržali sa. Radšej si to overíme. Otváram elektronické hlasovanie 338. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie zamietnuté. Kompromis 32, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Číslo kompromis 33 za, proti, zdržali sa schválené. Ideme, ideme na 353, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. <clears throat> Áno, o, o jeden tesný hlas prijaté. Ako vidíte, je dobre toto vždy overovať. 3, 5, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 5, 5 za, proti, zdržali sa, schválené. <clears throat> Kompromis 34 za, proti, zdržali sa, schválené. Tri, sedem, jeden, kto je za, proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 36, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 374 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, Alla lista, alla lista dei relatori a pagina strana 54, zoznam spravodajcov Júri 21. Našli ste to? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Júri 22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Júri 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Júri 25 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 384 De Jong, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme elektronicky 384 De Jong. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali zamietnuté číslo 387. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 39. Skôr než urobíme tento kompromis, by sme ešte e, mali urobiť krok vpred a pozrieť na 399, 400 a 401 pozmeňovacie návrhy na nasledujúcej strane. Našli ste to? jediným hlasovaním. Sú to identické tri pozmeňovacie 399 a 411 závraty, zdržali sa zamietnuté. Tak ideme ku kompromisu 39. Emendamenti 399. 399, 400, 401. Otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Je to širokou väčšinou zamietnuté. Kompromis 39. Za, proti, zdržali sa, schválené. 389 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, overíme 389. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Mrzí ma to. 393, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 398 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 406, ktoré, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 407 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa schválené. Júri 15, nasledujúca strana Júri 15 za, proti, zdržali sa schválené. 415 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 416 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 417 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 41 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 42 za, proti, zdržali sa, schválené číslo 427 za, proti, zdržali sa schválené. 429 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 430 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa schválené. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 za, 441 za, Spravedlňujem sa, hovorí pani predsednička. Hovorí tu veľa ľudí. Tak 441 vypadáva. 445 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 447 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 43 za, proti, zdržali sa schválené. Ideme na 455 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 456 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Toto vypadáva. 458 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 460 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. 460, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. No, no, ancora dichiarato l'esito. Ho detto solo... Ešte to nie je uzatvorené. Uzatváram hlasovanie. No funziona? Nefunguje to. Tichučko. Hlasovala by si za alebo proti? Dobre, je to zamietnuté. Použila som rovnaké kritérium. Takže 460 to bola. 461 za, proti, zdržali sa, schválené. 462 za. Šesťdesiatka už bola. Sì, sono 462. Teraz sme na 462. No, príliš veľa pripomienok potom uh, zahmlieva uh, myšlienky. Tak, že kto je za 462 proti? Zdržali sa?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 schválené, číslo 2 za, proti, zdržali sa, schválené, číslo 4 za, proti, zdržali sa, schválené, 5 za, proti, zdržali sa, schválené, 6 za, proti, zdržali sa, e, schválené. A teraz ideme ďalej na sedmičku za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za a proti, zdržali sa schválené. Je tu te... Kompromisu 3, je favor. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené. Passiamo a recital 35. Úvodné stanovenie 35 za, proti, zdržali sa zdržali, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. 42, 43, ospravedlňuje sa predsednička za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4, 5 za, proti, zdržali sa. Problema. Overíme si elektronicky 45 ku. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa schválené. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si 53. Chceli ste 53 overiť? No dobre, takže otváram hlasovanie 53. La votazione chiusa. Respinto. Zatvorené zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa schválené. 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A ideme e, finálne hlasovanie elektronicky celou textu znení pozmeňovacích návrhov. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to veľký výsledok, 73 za, 16 proti, traja sa zdržali. Gratulujeme spravodajcom a tiež im ďakujeme. Bola to práca všetkých tieňových aj kolegov. Skôr než opustíte sálu, počkajte sekundičku. Questa è l'effervescenza del risultato. Áno, to je nadšenie z výsledku, len by som upozornila a oznámila, že budúce hlasovanie bude v júni na plene. Uzatváram schôdzu a želám